Ja som dostal návrh podľa článku B8062 informáciu, že k tomuto, k tomuto bodu konkrétnemu budeme hovoriť na budúce. Takže teraz prejdeme k spontánnej rozprave.